pánu Gabrielovi, nášmu spravodajcovi. Grazie, buongiorno, chi deve uscire per cortesia lo faccia rapidamente. Ďakujem veľmi pekne, kto chce opustiť e, sálu, nech tak prosím rýchlo urobí. A budeme pokračovať teraz s vysvetleniami hlasovania. Najprv odporúčania pani Tomanot, východný Atlantik, hlboké mori a rybolov v medzinárodných vodách. Teraz dávam slovo kolegyni Hazekamp, aby sa vyjadrila. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Moc moria sú veľké, oceány sú hlboké, ale e, podľa odhadu žije v moriach a oceánoch 10 miliónov druhov rastlín a zvierat a mnoho z nich sme ešte ani neob-